pracuje pod vedením Španielska. Pán e, Uribe e, je e, štátnym tajomníkom pre energetiku. Takisto vystúpi a budeme mať možnosť mu klásť otázky. Chcel by som sa poďakovať za túto možnosť povedať hneď v úvode, že naše parlamentné služby veľmi výrazne prispeli k tomuto zasadnutiu. Pani Berger je riaditeľkou nášho strediska, ktoré organizuje podobné stretnutie A pán Hanecký, ktorý je vedúcim pracovnej skupiny pripravil toto zasadnutie. Preto by sme sa chceli všetkým poďakovať za to, že prispeli k organizácii tohto zasadnutia. Ďakujem však aj španielskému predsedníctvu a španielskej vláde, ktorá tomu takisto významne prispela. Takže ďakujeme španielskej vláde, ako aj predsedníctvu, ako aj všetkým, čo prispeli k konaniu tohto zasadnutia a umožnili jeho hladký priebeh. A teraz pristupujeme k samotnej e, našej e, práci. Najprv vystúpia spravodajcovia. Poprosím spravodajcov, aby dodržali 10-minútový časový limu, limit na svoje vystúpenia. A potom poprosíme pána Sáriuša Volského, teraz poprosíme pána Sáriuša Volského z Európskeho parlamentu, aby sa ujal slova. E, Vážený pán predseda, vážení kolegovia. On energy security, diversity, solidarity. Chcel by som hovoriť o výsledkoch rokovania prvej skupiny o e, rozmanitosti solidarity a vzájomnej prepojenosti dodávok. Už od roku 2007 pracujeme v tejto oblasti. Článok 194 novej Lisabonskej zmluvy Uh, ustanovuje, že musíme aj v tejto oblasti hovoriť jedným hlasom, čo znamená, že energetiku treba vnímať nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj ako bezpečnostný a geopolitický faktor. Včerašia diskusia ukázala, že osveta v oblasti energetických otázok národných parlamentov odráža e, názory Európskeho parlamentu. V kontexte energetickej krízy z rokov 2008-2009 sme svedkami toho, že v prípade zlyhania trhu neboli členské štáty schopné efektívnym spôsobom či dostatočným spôsobom zareagovať na túto krízu. Z toho dôvodu potrebujeme koordinovanejší prístup na úrovni EÚ a samotnú energetickú politiku EÚ vybavenú účinnými nástrojmi testom solidarity energetickej účinnosti je práve regulácia e, dodávok plynu, o ktorej v súčasnosti rokuje EP a Rada. Musíme uplatňovať zásadu solidarity a umožniť aj členským štátom e, vypracovať si svoje národné E, štruktúry, ako to ustanovuje článok 194 zmluvy. energetická politika musí zodpovedať výzvam, musí naplňať politickú viziu a vôľu a musí byť sprevádzaná legislatívnymi opatreniami. Závery pracovnej skupiny 1 sú tieto. V prvom rade účastníci vyjadrili názor, že napriek istým, istému pokroku v legislatívnej oblasti nedochádza k účinnej implementácii vzhľadom na nedostatok politickej vôle a dlhodobej vízie. V tejto súvislosti sa zdôraznilo, že e, Európsky parlament bol oveľa ambicioznejší než e, Rada a samotná komisia. viacere e, vystúpenia hovorili o výzvach súčasnej situácie a o tom, že trhové mechanizmy sú prvým spôsobom spôsobom, ako čeliť kríze, ale nemôžu zabezpečiť všetky odozvy na eh, zlyhania trhu. Eh, jednotný trh nemôže fungovať bez jednotného energetického priestoru a garantom tu musí byť samotná únia. Okrem toho sa vyjadrila podpora v zásade <clears throat> solidarity a vyjadrili sa otázky financovania jej praktickej implementácie. Preto bol prijatý záver, že potrebujeme primer vytvárané kompenzačné opatrenia, aby mohla EÚ podporovať investície do infraštruktúry, ako je skladovanie a prepojenie. Ehm, Európske e, energetické spoločenstvo e, je takisto e, otázkou a je otázka, či potrebujeme nové legislatívne opatrenia k existujúcej zmluve. Bol, bol vyjadrený všeobecný názor, že Európska únia potrebuje posilnenú spoluprácu v oblasti energetiky. Zdôraznilo sa však, že táto spolupráca by nemala byť založená len na koalit na Uh Pán e, Ki Lukie e, pod podporil to, že je potrebné riešiť e, závislosť e, e, európskych členských, členských štátov EÚ od jedného dodávateľa. Bielorusko a Ukrajina sú pod istým tlakom a zdôraznilo sa, že v tejto súvislosti plyn nie je len komoditov, ale môže sa použiť aj ako politická zbraň, ktorý stiažuje možnosť únie viesť suverénnu zahraničnú politiku. Tak Takisto e, sa uviedlo, že e, Plynovod Nabuko predstavuje veľmi dôležitý projekt, ale zdôraznil sa zároveň, že e, by sa nemali prepájať niektoré otázky, ktoré e, nesúvisia so samotným plynovodom. Okrem toho sa uviedlo, že vzhľadom na súčasný vývoj je ešte naliehavejšie, aby sa vypracoval spoločný európsky prístup. Je potrebné, aby boli e, zaručené e, e, primerané ceny a aby e, partnerstva boli dynamické Ehm, náš britský kolega takisto hovoril o britských problémoch. Živá diskusia bola spojená s e, jadrovou energiou. Bol prijatý závor, že, záver, že táto oblasť by mala byť v pozornosti členských štátov. Viacerí účastníci hovorili, že jadrová energetika je e, vhodným riešením pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok e, pre Úniu v budúcnosti. Závery boli, že musíme robiť rozdiel medzi dlhodobou stratégiou, využívaním dlho, e, obnoviteľných zdrojov a podobne a krátkodobými cieľmi, ktorými je bezpečnosť dodávok ropy a plynu. E, je potrebné, aby sme e, dosiahli kompromis, pokiaľ ide o reguláciu bezpečnosti dodávok plynu, o ktorej v súčasnosti roku je Európsky parlament a Rada. E, pracovná skupina vyjadrila názor, že e, ambiciozný prístup Európskeho parlamentu k bezpečnosti a solidarity bol podporený väčšinou kolegov z národných parlamentov. Ďakujem, pán predseda. Thank you. Thank you Whole, whole, uh, ďakujem pekne. A teraz? Ďakujem pekne za tú prácu, ktorú si odvietli, pracovnej skupiny číslo 1 a teraz pracovná skupina číslo 2. Pán Felix Lavila Martinez zo Španielska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vám, vážený pán podpredseda komisie, pán štátny tajomník, dámy a páni poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov. V našej pracovnej skupine išlo o konkurencieschopnosť a energetiku a tam sme diskutovali intenzívne o bezpečnosti dodávok. Teraz sme v 21. storočí a ešte nemáme spoločný trh pre energetiku. Ak chceme mať hospodárskú súťaž, chceme mať výhodné tarify, tak samozrejme dôležité je mať udržateľné dodávky energie a dôležité je mať lepšie prepojenie na jednotlivé siete, elektrické siete. No bez týchto predpokladov nemôže existovať spoločný trh v Európe v 21. storočí. Naša pracovná skupina sa zhodla na tom, že tieto prepojenia sú veľmi dôležité a my sme za maximálne využívanie tých možností, ktoré máme a sme za to, aby sa využíval v maximálnej miere e, právny základ, ktorý tu máme. Dôležité je samozrejme jeho implementácia. Musíme zároveň poukázať na to, že toto prepojenie nie vždy dostatočne funguje. Máme tu ciele, ktoré sa týkajú prepojenia. Konec konca to zadefinovalo v Barcelone na samite roku 2002. To sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť naši občania, aká je konkurencieschopnosť našich podnikov, si vyžadujú, aby sme rýchlo hľadali takéto riešenia. Takto môžeme zabezpečiť rýchlejší rast, musíme zabezpečiť investície do transportu, do energetiky, do energetickej účinnosti. Toto je veľmi dynamická oblasť a ak nebudeme rýchlo konať, tak e, budeme čoraz menej, naša celosvetová úloha bude čoraz menšia prepojenie európskych sietí zároveň znamená aj isté cestou inovácií a udržateľného rozvoja, ako aj obnoviteľných energií. Toto opätovne bude znamenať prospech pre Európu. Európsky e, energetický trh je samozrejme lepší, teda keď sa podarí zabezpečiť prepojenie, potom dôležité sú inovácie, ktoré budú znamenať automaticky udržateľnosť dodávok, ako aj konkurencieschopnosť. Toto bude veľmi pozitívne pre našich občanov a zároveň by to ponúkalo riešenia mnohých problémov. Pri cezhraničnom prepojení musí byť jasné našim občanom, že na rozdiel od minulosti by už nemalo dochádzať nedostatkom, to znamená, že problém pri dodávkach. Je dôležité vytvoriť prepojenia medzi jednotlivými operátormi a to by znamenalo, že si to bude vyžadovať aj verejné prostriedky a verejné investície. Zabezpečí to vyššiu mieru efektivity a lepšie ceny a takto potom bude všetko lepšie fungovať. Keď budeme konkurencieschopnejší, budeme mať lepšie ceny a vytvoríme trvalo udržateľné hospodárstvo. Samozrejme, toto ste cieľ, na ktoré sa chceme zamerať. Teraz druhá téma. Uhlie Uhlie je veľmi stabilným zdrojom energií a prostredníctvom technológie ako CCS môžeme znížiť našu závislosť od dodávok energií z priestoru mimo Európskej únie. Dobrým vzorom môže byť Pirejský polostrov, kde máme dobré prepojenie a kde nie sú také silné vplyvy na oblasť energetiky. Dôležité je samozrejme chrániť našich spotrebiteľov, aby spotrebiteľia, teda naši občania, mali dobré energetické tarify a musíme pritom samozrejme dbať aj na životné prostredie. Liberalizácia je veľmi dôležitá a musíme si uvedomiť, že na tomto svete 1,5 miliardy ľudí nemá prístup k elektrickej energii. Európska únia musí riešiť svoje problémy, kde tu o to, aby sme mali čisté, čisté energie. Toto bude veľmi prospešné na jednej strane budeme chrániť životné prostredie a môžeme zlepšiť naše postavenie vo svete. Toto je veľmi dôležité pre oblasť Stredozemného mora. Tu totiž to nejde o to, aby sa vytvoril iba jednotný trh a potom sa vlastne zabudlo na to, že aj iné oblasti sú dôležité, ako napríklad železničné prepojenia. Na tomto mieste by som mal citovať známych velikánov, ale myslím si, že Dôležité je si skôr uvedomiť to, že musíme konať, to je veľmi dôležité a musíme, myslím si, myslím si že konať energicky a veľmi rýchlo. Thank you very much, colleague, for your Ďakujem pekne, pán kolega, za prezentáciu. Ďakujem aj za tú prácu, ktorú ste odvietli včera na vašej skupine. A teraz by som dal slovo kolegovi zo Španielska Jesus Aliza López, aby prezentoval výsledky diskusí na pracovnej skupine číslo 3. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán podpredseda Európskej komisie, pán štátny tajomník, poslankyne, poslanci z národných parlamentov ako aj z Európskeho parlamentu. Aby som vás chcel informovať o záveroch z pracovnej skupiny číslo 3. Naše zasadanie sa uskutočnilo včera po obede. Zaoberali sme sa energiami, životným prostredím a obnoviteľnými zdrojmi energii. Chcem sa pre všetkým poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusií a videli sme, že všetci sa zasadzujeme za budúcnosť a teda za ochranu životného prostredia. Rozvoj takýchto zelených energií a čistých technológií môže vytvoriť nové pracovné miesta v Európe. A o tomto sme včera diskutovali. Zhodli sme sa na tom, že energetika je veľmi dôležitá, je to veľká výzva a musíme to zabezpečiť určité štruktúry. My potrebujeme nové štruktúry pre našich občanov, ako aj pre náš priemysel. Zamerali sme sa na tri ciele, ktoré sa týkajú európskeho energetického systému. Po prvé je to konkurencieschopnosť, po druhé bezpečnosť dodávok a tretie je udržateľnosť. Európska únia ako aj členské štáty musia mať strategické plány a musia ďalej intenzívne pracovať na tom, aby sme vytvorili hospodársky priestor, kde bude vysoká energetická účinnosť. My musíme ďalej rozvíjať energetiku z vlastných zdrojov a pritom musíme dbať na životné prostredie, aby ten vplyv na neho bol čoraz nižší a tu zohrávajú obnoviteľné energie a špičkové technológie dôležitú úlohu. Dôležité, aby sme ich využívali. Toto je práca, ktorá v Európskej únii prebieha už od roku 2006. Vtedy sa totižto vytvorili ciele tejto oblasti, kde ide o to, aby štáty EÚ do roku 2020 navýšili podiel obnoviteľných energií zo 7 na 20 potom sú tu národné energetické plány, ktoré teraz v júni budú prezentované a tam ide o podobné ciele. Ide tu o posilnenie spolupráce na vnútornom trhu s energiami. E, čisté energie znamenajú, že musíme ísť všetci spoločnou cestou, musíme tu mať jasné predstavy, sú tu viaceré možnosti, ako napríklad jednotné zdaňovanie, aby sa mohla vytvoriť národná európska politika, a aby obnoviteľné energie a trvalé udržateľné energie boli tak povedať hlavným vektorom pre prospech novej Európy. Preto na tomto mieste môžem povedať iba to, že sa dosiahla zhoda na našej pracovnej skupine a že potrebujeme čoraz viac čistých energií, musíme ísť cestou energetickej účinnosti a takto bojovať proti klimatickým zmenám. Ale veľmi dôležitý je prístup k sieťam. A okrem toho je dôležité si uvedomiť aj to, že tie národné siete nie sú vzájomne dostatočne prepojené. Potom si musíme uvedomiť eh, potenciál obnoviteľných zdrojov energií, ktorý sa zatiaľ nevyužíva v dostatočnej miere. Okrem toho tu nemáme vnútorne prepojený jednotný trh. Potom inteligentné siete. Eh, je veľmi dôležité zabezpečiť technologický pokrok a istou cestou, ktorou idú mnohí medzinárodní operátori. Ide tu o siete, ktoré sme vlastne vždy chceli už mať. Ide tu o jednotlivé priečné prepojenie, ktoré zlepšuje dodávky energii, aby sa mohli dodržiavať tie e, veci, ktorými sa zaviazali. A takto môžeme posilniť práve tú energetickú bezpečnosť. Čo sa týka nákladov, obnoviteľných energií. Samozrejme, aj toto musíme riešiť. My sme tak povedať na špičke technického vývoja a to je veľmi dôležité, aby sme mohli redukovať emisie skleníkových plynov. Okrem toho musíme zvýšiť energetickú účinnosť. Na tomto mieste musím spomenúť ďalšiu tému, technologický rozvoj a inovácie. Toto je veľmi dôležité pre využitie druhej generácie elektrických automobilov. Takto môžeme znižovať emisie ktoré vznikajú v doprave. Ďalej sa spomínalo aj to, že najúčinnejšou formou energie je taká, ktorá sa nespotrebuje, ale ušetrí. A jedným zo zdrojov účinnosti budúcnosti budú práve úspory. Samozrejme, dôležitá je aj, dôležitá je technológia, moderná technológia, potom sú obnoviteľné zdroje energie, ako napríklad veterná energia alebo využívanie odpadov na, energi- na energetické ciele, potom biomasa. Toto je tiež veľmi dôležitá vec aj pre vytváranie pracovných miest, predovšetkým v vidieckých oblastiach. Úspory energií neznamenajú iba niečo pozitívne, eh, ale mm, sú to aj ďalšie aspekty, ako napríklad eh, môžeme tu vytvoriť určité daňové stimuly v oblasti výstavby budov. Spomínal sa aj určitý plán v oblasti energetickej účinnosti, je to vytvorenie technických ako aj finančných stimulov, ktoré sú dôležité pre implementáciu takéhoto plánu. Spomínalo sa to, že samozrejme musíme ďalej pracovať, musíme ciele konkretizovať tak stredno ako aj dlhodobé musíme mať cieľ do roku 2030 až 2050. Boj proti klimatickým zmenám znamená, že musíme mať pevný priemyselný základ, ktorý bude udržateľný. A na záver by som chcel povedať, že toto je ten prístup, ktorý musíme implementovať, ak chceme, aby sme v budúcnosti boli lepší. Ďakujem pekne za prezentáciu práce pracovnej skupiny číslo 3. Chcem sa vám poďakovať všetkým spravodajcom. Chcem aj poďakovať za e, veľmi plodnú diskusiu, e, ktorá sa e, odohrala včera popoludnia. E, teraz by som odovzdal slovo zástupcovi e, Rady Európskej únie, pán Pedro Luis Marinu Ribe, ktorý je štátnym tajomníkom Ministerstva priemyslu, cestovného roku a obchodu a energetiky. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem za poslanie španielského predsedníctva e, rady na vaše zasadnutie, ktoré sa venuje veľmi dôležitej otázke energetike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 Padla aj otázka, či je potrebná konkrétna e, dohoda, e, generálna dohoda o energetike. Mm, včera ste o tom e, hovorili. Španielské predsedníctvo nemá inštitucionálne stanovisko k tejto otázke, ale bolo by dobré aspoň na sklonku nášho predsedníctva reagovať na otázky, ktoré úzko súvisia s témami vašej diskusie. A budem sa samozrejme hovoriť eh, z pohľadu gestie nášho ministerstva. Z istých e, dôvodov by možno bolo dobré e, vytvoriť novú inštitúciu, novú úroveň e, a aktivít, novú energetickú zmluvu. Ja by som chcel poukázať na to, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti počas španielského predsedníctva. Jedným z prvkov tejto zmluvy je práve samostatná kapitola, ktorá sa venuje energetike. Samozrejme, toto eh, mm, vôbec neobmedzuje tvorbu sekundárnej eh, legislatívy, ktorá sa zaoberá energetikou životného prostredia a tak ďalej na nižšej úrovni, ale Lisabonská zmluva môže znamenať zásadný posun v energetickej politike EÚ. Poprvýkrát máme právny základ v tejto zmluve a energetika je akousi zdieľanou e, zodpovednosťou. Lisabonská zmluva eh, zavádza eh, nový eh, pojem dodávok počas krízy a ako sa prejaví solidarita v takýchto situáciách. Európska zahraničná politika bude vychádzať z posilnenej úlohy vysoké, vysokého zástupcu, respektíve zástupkyne pre túto oblasť za EÚ. Uvidíme, aký to bude mať dopad na energetickú politiku. Ak dovolíte, v tejto chvíli by som sa chcel venovať venovať niektorým aspektom Lisabonskej zmluvy, ktoré môžu mať dopad na energetickú politiku. Budem sa zaoberať troma hlavnými piliermi eh, zmienenej politiky. Eh, budem sa nimi zaoberať jednotlivo, i keď eh, bez pochyby sú navzájom previazané. Takáto energetická politika musí byť na prospech občanov a spotrebiteľov. Prvý pilier a to je konkurencieschopnosť. Máme tzv. tretí balík, to je balík jednotného trhu, ktorý prinesie veľa zmien. Poprvé nastane e, o oddelenie prepravnej infraštruktúry od e, infraštruktúry, e, ktorá zabezpečuje výrobu energie. A potom bude aj nová energia, ktorá bude no, no, nový, eh, nová agentúra, ktorá vlastne eh, sa bude zaoberať eh, práve energiou. Toto západne do celkového rámca legislatívy upravujúcej problematiku energetiky a vnútorného trhu. Už čoskoro skoro sa budeme tešiť z plodov tejto e, legislatívy. Máme aj legislatívu, ktorá sa bezprostredne zaoberá obnoviteľnými e, zdrojmi energie a e, to prispieje k zabezpečeniu dodávok. A práve druhý pilier je zabezpečenie dodávok. To je zrejme najslabší článok. Infraštruktúra zabezpečuje vzájomné prepojenie je kľúčová, ale tá nie je e, podchytená v zmienenej oblasti regionálne, národné záujmy, dokonca aj miestne záujmy e, niekedy kladli e, prekážky ďalšiemu vývoju energetickej politiky v tejto oblasti. Teraz k hlave 16 transeurópska energetická politika čo to pre nás znamená? Poprvýkrát môžeme rozhodovať o tejto legislatíve. Zatiaľ bolo temer nemožné konsolidovať e, e, e, siete prepojenia medzi jednotlivými štátmi. A my vieme, že toto je veľmi dôležitý aspekt. Treba na to klásť väčší dôraz a zároveň dbať o to, aby sme posilnili stanovisko Európskej únie v tejto oblasti. Mala by to byť e, e, zdieľaná e, kompetencia EÚ. Sú tam stále resty. Chcel by som sa dotknúť aj tej skutočnosti, že infraštruktúra ktorá je e, priamo e, naviazená na naše externé vzťahy, napríklad e, na politiky susedstva. Pred niekoľkými dňami bola konferencia na vysokej úrovni v Madride, koorganizovaná španielským predsedníctvom a Európskou komisiou. A táto konferencia sa venovala energetickej infraštruktúre. I, išlo o balík pre infraštruktúru a práve tá externá dimenzia bola v tom veľmi e, dôležitá. E, za tým bola snaha pokročiť v našom úsilí. E, mnohí volajú potom, aby sme vystupovali jednotne. A takáto jednotnosť sa musí prejaviť v externých aj interných nástrojoch. Tak ako je to naznažené v druhej e, strategickej revízii v oblasti energetiky a to by mohlo e, presadiť princíp efektívneho plánovania a koordinácie energetickej politiky. E, mohlo by sa to podariť v v úzkom vzťahu na mnohých medzinárodných partnerov, medzi iným aj G20. -ky. Musíme byť dôsledný v našej politike, musíme byť dôveryhodní v našej politike a len tak zabezpečíme dodávky. E, čo to znamená otvorený dialog ako s dodávateľmi, tak aj s odberateľmi a aj s oblastiami e, tranzitu. E, Stredozemný solárny plán tam je úzka väzba s úniou pre Stredomorie. Zabezpečenie dodávok je kľúčovým prvkom e, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Všetky naše externé aktivity by mali byť na to e, zamerané. E, nedávne krízy v tej oblasti energetiky poukázali na význam formovania externých vzťahov aj v tejto oblasti. Druhý pilier energetickej bezpečnosti bezpečnosť, tam už máme legislatívu, e, ale mm, tá už existuje, alebo sa na nej pracuje, e, týka sa plynu, týka sa ropy. Tretí pilier je pilier e, trvalej udržateľnosti tento pilier e, získal e, e, silnejšiu, pevnejšiu pôdu v rámci Lisabonskej zmluvy. Na vysokej úrovni bol, dosiah, bol dosiahnutý veľký rozsah dohovod EÚ EU a Európska komisia rada e, má posilnené pravomoci, aby uviedla do života vytýčené ciele a to e, posilní e, náš profil v očiach zainteresovaných strán, a predovšetkých našich občanov opäť vyzdvihujem význam e, externých vzťahov. A ešte by som sa chcel dotknúť e, ďalšej dimenzie, zrejme najdôležitejšej, a to je technologická dimenzia. E, dokument Naša Európa, ako aj ďalšie dokumenty, poukazujú na to, že priemyselná politika e, e, spadá je Európy 2020 a to je kľúčom k úspešnej energetickej politiky. Máme viacero dôležitých legislatívnych nástrojov zameraných na e, vedu a vývoj. A čo sa týka energetiky, Zmienený e, plán e, bude jednou z najväčších víziev. Máme e, podnety, myšlienky, plány. Musíme sa snažiť dosiahnuť súkromno-verejné partnerstva na viacerých úrovniach a to prostredníctvom formálnych aj neformálnych dohod, na základe ktorých pretavíme tieto myšlienky, tieto legislatívne závery do praxe existuje aj e, e, iniciatíva, štvorstranná e, iniciatíva o ktorej sa hovorilo aj na minulotýždňovej konferencii v Madride. Tam a páni, ja som skutočne e, z rýchlika prešiel dôležitými aspektami energetickej e, e, politiky. Máme Lisabonskú zmluvu, môžeme pristúpiť k sekundárnej legislatíve, ktorá sa tým venu, tým zaoberá. Musíme byť ostražití, snaživí, aby sme sa snažili dosiahnuť nízkouhlíkovú hospodárstvo nielen z hľadiska Európu 2000 2020, ale aj v ďalšom horizonte. Európska komisia uh, prezentovala svoj akčný plán na obdobie 2011 až 2020. Uh, súčasťou tohto plánu sú aj výstupy z analýzy uh, zaoberajúce sa zmienenou otázkou. Musíme venovať pozornosť tomuto plánu a, a, a bude potrebné aj potom identifikovať prípadné nedostatky alebo medzery, aby sme mohli upraviť aj našu e, stratégiu Európa 2020. Myslím si, že aj dnešné podujatie je, je jedným e, zo spôsobov, ako e, naplniť zmienené ciele. Ďakujem pekne. Vy ste e, e, zodpovední v rámci španielskej e, vlády. Štátny tajomník pre oblasť energetiky. Zastupujete ministerstvo priemyslu, cestovného roku a obchodu. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše vystúpenia. Chceme sa poďakovať španielskému predsedníctvu za vytýčenie si tej práve tejto priority. E, to je oblasť energetiky. Vážení kolegovia, e, teraz je možnosť klásť otázky e, nášmu kolegovi, ktorý zastupuje radu. Máme, máme E, máme na, následovný režim. E, e, modrou kartičkou avizujeme 30-sekundovú otázku, ináč je priestor na vystúpenie trojminútový. minútový je možné klásť otázkou aj e, vlastne smerom do pléna. E, ale e, priestor otázkam bude poskytnutý, až keď odznejú prezentácie. Teraz odovzdám slovo pánovi Joachimovi Almuniovi, ktorý je podpredsedom komisie a on má na starosti práve oblasť hospodárskej súťaže. Je veľmi dôležité je to veľmi e, dôležitá otázka pre jednotný trh, je to dôležité pre e, podnikateľský sektor, malé, stredne veľké podniky, pre celý e, sektor a v neposlednom rade aj pre našich občanov, aby bol skutočne voľná hospodárska súťaž. To by mohlo poviesť k lepším cenám energií. E, chceme samozrejme dosiahnuť aj konkurencie schopnosť Európskej únie a to dosiahneme len na základe zdravej hospodárskej súťaže. Takže, vážený pán popredseda komisie, sme veľmi radi, že ste tu a týmto vám odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci. Chcem sa vám poďakovať za e, španielské, e, chcem sa poďakovať španielskému predsedníctvu aj vám tu na pôde Európskeho parlamentu na pozvanie e, mojej osoby na toto e, stretnutie. Ďakujem predsedovi EP za pozvanie sú tu zástupcovia španielského parlamentu, zástupcovia Európskeho parlamentu a dnešnou snahou je podeliť sa o názory, stanoviská ohľadom témy, ktorá je veľmi dôležitá pre nás všetkých. To je energetická politika z pohľadu eh, komisie je nespochybniteľné, že potrebujeme európsku energetickú politiku, ktorá sa opiera o tri základné piliere. Tie už boli uvedené spravodajcami pracovných skupín aj e, pánom, pánom e, e, Uribe, Marin Uribe, ktorý je za radu hovoril o zabezpečení dodávok. Sami sme zažili Eh, problémy, eh, ktoré môže eh, vyvolať narušenie dodávok pre životy občanov. Sme veľmi závislí od externých dodávok energii, Predovšetkým je tá závislosť vysoká na dodávkach zemného plynu. Druhým pilierom je hospodárska súťaž a tretí pilier je e, e, trvalo udržateľný rozvoj vďaka e, rozsiahlej diskusie o téme trvalo udržateľného rozvoja, či na pôde Európskeho parlamentu alebo na pôde Rady. Európska únia dokázala sa dopracovať ku konsenzu ohľadom ďalších krokov v tejto oblasti, a to e, využitie obnoviteľných energií, využitie nových technológií a aj cestou environmentálnej udržateľnosti, využijúc nástroje e, účinné nástroje boja proti klimatickým zmenám. tejto oblasti Európska únia má ciele a nástroje zvolené tak, aby sme naplnili vytýčené zámery. Máme teda zmienené tri e, peliere a okrem toho e, je potrebné e, zabezpečiť prístup ku energetickým zdrojom všetkým a to na základe politiky hospodárskej súťaže. A to je práve moje portfólio Chcem sa však venovať energetickej politike e, z pohľadu komisie, z pohľadu pracovného programu, ktorý e, bol preberaný na pôde Európskeho parlamentu pred niekoľkými mesiacmi v čase, kedy e, začala fungovať, fungovať nové kolegium komisie. To bolo koncom februára Avizovali sme potrebu e, e, revidovať energetickú politiku e, za, v snahe zabezpečiť strategicky udržateľný rast zohľadňujúc potrebu environmentálne udržateľného postupu. To všetko je e, odrazené v stratégii Európa 2020. Verím, že tento dokument bude schválený v najbližších dňoch. Pokročili sme v európskej energetickej politike, ale napriek tomu si uvedomujeme, že musíme zintenzívniť, pri najmenšom zdvojnásobiť naše úsilie v tejto oblasti v najbližších rokoch. Teraz detailizujeme stratégiu stratégiu e, v strednodobom aj dlhodobom horizonte. A koncipujeme eh, plán pre oblasť energetiku, takisto akčný plán pre energetickú efektívnosť a celkovo sa koncipuje cestná mapa, eh, ktorej cieľom je dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva v horizonte roku 2050 takúto úlohu chceme zohrávať v rámci e, globálnej ekonomiky. Chceme efektívnejšie, účinnejšie sa postaviť výzvam, e, ktoré pred nami stoja. Európske inštitúcie už prijali e, určité kroky v rámci existujúceho legislatívneho rámca. Ešte predtým, než vstúpila do platnosti e, Lisabonská zmluva, e, mali sme dostatočne široký právny základ umožňujúci konkrétne kroky v oblasti energetiky. Samozrejme, už za Lisabonskej zmluvy je plně zakotvený takýto prvný, pevný základ a máme ju e, k dispozícii od dňa e, jej vstúpenia do platnosti 1. decembra 2009. E, Ale už jej predchádzala energetická politika, ktorá sa opierala o tie tri základné princípy, ktoré som vykreslil. Boli podniknuté kroky v oblasti e, hospodárskej súťaže, v oblasti zabezpečenia do, dodávok a trvalo udržateľného rozvoja, čo prinieslo e, dostupné e, ceny energií, z ktorých sa tešili ako malí odberatelia, tak aj firemní odberatelia. To je veľmi e, dôležitý aspekt. Máme tzv. tretí balík jednotného trhu pre e, plyn a zemný plyn a elektrickú energiu. To už, ten už bol schválený a e, vlastne na úrovni národných parlamentov dochádza k transportu transpozícii e, tejto európskej legislatívy, tohto balíka do národnej legislatívy. To by malo byť završené do marca 2011, teda zostáva na to ďalších 9 mesiacov aby e, bolo, e, bol plne zapracovaný tento balík do národnej legislatívy 27 členských štátov. Energetická politika musí byť založená na e, náležitej e, transpozícii, ktorá je e, včasná a ktorá je veľmi ambiciózna. skutočne e, na európskej úrovni aj v tom e, medzinárodnom rozsahu e, sa chceme zaoberať krokmi v rámci stratégií pre Európu 2020. Máme smernicu ohľadom energetickej účinnosti budov, potom máme smernicu o energetickej efektívnosti produktov, No a toto, by, eh, toto je európska legislatíva, ktorá musí byť zapracovaná do národnej legislatívy a potom implementovaná v praxi. Takisto e, musíme schváliť smernicu o obnoviteľných energetických zdrojoch. Ak sa nám ju nepodarí schváliť v tej prepracovanej podobe, tak nikdy nenaplníme stratégiu pre Európu 2020. Máme teda e, aj nový právny základ, vyplývaj, vyplývajúci z Lisabonskej zmluvy, predovšetkým e, článok 193 v Lisabonskej zmluve e, e, je tam e, explicitná úloha EÚ v článku 122, ktorý umožňuje EÚ podniknúť konkrétne kroky v prípade krízy, kritického stavu v dodávkach energii. Teda máme arzenál nástrojov, máme politiky, ktoré e, musia byť implementované. Máme nový právny základ. Čo e, treba ešte urobiť? Musíme čo najuvážlivejšie e, nasmerovať naše úsilie. Musíme maximalizovať koordináciu na úrovni EÚ. A to prinesie výsledky to prinesie ovocie národné parlamenty, e- Európsky parlament a Rada e, na toto poukázali e, mnohokrát. Veríme, že v budúceho roku budeme môcť konštatovať maximálnu možnú mieru transpozície tretieho balíka do národnej legislatívy. To nám umožní rozvinúť trh s energiami v plnosti Montyho správa je akási opätovná analýza ambícií, ktoré by sme mali mať na to, aby sme eh, eh, eh, oživili oživili energetický trh Európy s 500 miliónmi občanov a tým sme mali, mali boriť prekážky a, problémy. Mali by sme sa pozrieť do nových postupov, do nových riešení. Energetika je sektorom, kde existujú i naďalej prekážky e, e, vytvorenia jednotného trhu. E, mnohé z týchto prekážok súvisia s nedostatočnou mierou vzájomného prepojenia. podľa môjho názoru sú bariéry, ktoré vyplývajú z e, pokrivkávajúcej hospodárskej súťaže ktorá súvisí s nedostatočným uplatnením princípov hospodárskej súťaže, súvisí s pretrvávajúcimi monopolmi, a zastaralou e, situáciou v niektorých členských štátoch Súvisí to s e, neprimeraným e, a nesprávnym použitím dotačnej politiky a s prerozdeľovaním stimulov. Je jasné, že jednotný trh sa nepodarí vytvoriť zo dňa na deň. Žiada si to určitý čas, úsilie. A komisia toto považuje za vysokú prioritu, ktorú sa podarí e, naplniť aj vďaka regionálnej spolupráce e, v niektorých oblastiach EÚ e, medzi niektorými zoskupeniami členských štátov. Takáto regionálna spolupráca je už veľmi rozvinutá. My si uvedomujeme bezprostredné prínosy eh, regionálnej spolupráce práve pre oblasti energetiky. A zameranie sa na regionálnu spoluprácu eh, prinesie eh, zrýchlenie naplnenia vnútorného, účinného vnútorného trhu s energiami Treba však citlivo vnímať situáciu aj za hranicami EÚ. Mali by sme sa všeobecne snažiť o to, aby sme riešili otázku e, primer, primárnych e, e, dodávok energií, ktoré vlastne dovážame. Mali by sme posilňovať kapacity Európs, členských štátov EÚ pri ich kontaktoch s externými trhmi Komisia eh, sa eh, všemožne usiluje o rozvinutie európskej dimenzie eh, vzťahov členských štátov so štátmi mimo EÚ. A tá inštitucionálna štruktúra ktorú umožňuje Lisabonská zmluva. Mám na mysli vysokú zástupkyňu EÚ, ktorá je podpredsedkyňou komisie zároveň ehm, nám umožňuje e, efektívnejší postup. A aj to uviedol Jacques Delors v dokumente Naša Európa. Tento dokument bol opätovne prezentovaný včera. E, záverom by som chcel vyjadriť poďakovanie Európskemu parlamentu za zorganizovanie tohto podujatia včera a dnes. Chcem sa poďakovať zástupcom národných parlamentov za ich účasť. Chcem sa poďakovať španzielskému predsedníctvu za svoje aktivity e, pri, predsed, e, pri predsedovaní rady EÚ. E e, Európsky parlament sa teraz zaoberá témou, ktorá sa bytocne týka všetkých inštitúcií EÚ. A, a, a takto e, toto podujatie je príkladom mechanizmu, ako by mal fungovať do budúcnosti. Nielenže nie, nie že máme zdieľané okruhy kompetencií a gestií, ale len takouto vzájomnou spoluprácou dokážeme preklenúť určité, e, e, určité demokra- demokratické e, medzery, ktoré treba preklenúť a je to na prospech občanov EÚ do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem panu viceprzewodniczącemu komisii za vypoveď. Veľmi pekne ďakujem za toto vyhlásenie. Chcel by som vás upozorniť, že sa môžete prihlásiť o slovo. E, máte na to osobitné formuláre, ktoré vás poprosím odozdať e, tajomníkovi. Ak teda máte otázky, môžu to byť e, Eh, ad hoc otázky. V tom prípade vás poprosím, aby ste sa prihlásili svojou modrou kartou. Eh, máme tu zástupcov rady, ako aj eh, komisie, ktorí sú prítomní a pripravení odpovedať na vaše otázky. Ako prvý prehovorí pán Balčitis z Európskeho parlamentu. Ačiū, gerbiamas prezidente, Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, členovia parlamentov z jednotlivých členských štátov, Chcel by som sa v prvom rade poďakovať za túto iniciatívu. Ďakujem aj Komisii, Európskemu parlamentu, španielskému predsedníctvu za to, že e, si uvedomujú problémy v energetike a snažia sa nájsť čo najlepšie riešenia. Chcel by som sa poďakovať spravodajcom zo všetkých troch pracovných skupín za ich veľmi profesionálne prezentácie. Ehm, tie naše diskusie poukázali na veľmi naliehavé problémy, ako je nedostatočné prepojenie a skutočnosť, že na regionálnej úrovni existuje izolovanosť v oblasti energetiky, nie je dostatočne zabezpečená bezpečnosť dodávok, takisto nie sú zabezpečené dostupné ceny a ďalšie problémy, ktoré súžujú energetiku prepojenie si vyžaduje značné investície. Ale ak chceme zabezpečiť e, e, konkurencieschopnosť a účinnosť, potrebujeme posilniť toto prepojenie e, ale v Európskej únii v súčasnosti pozorujeme nedostatok politickej vôle, ktorá bude aj naďalej prekážkou k vytváraniu energetického spoločenstva. E, zelené a ďalšie technológie tieto takisto budú v budúcnosti prepojené s nedostatkom politickej vôle. E, veľké kroky boli urobené pri stanovovaní priorít pre energetiku a vypracovaním tretieho energetického balíčka. Keby sme všetky jeho opatrenia boli realizovali, tak dnes môžeme hovoriť o menšom počte problémov. Skutočnosť je taká, že bez zvrchovaného trhu s energiami budeme zaostávať v oblasti konkurencie, ako aj v možnostiach vonkajších akcií Európskej únie. Ale aby sme tu dosiahli pokrok, musíme začať krátkými, jednoduchými, krá, pra, jednoduchými praktickými krokmi, ktoré by umožnili, aby členské štáty hovorili jedným hlasom, pokiaľ ide o dodávky z vonka v budúcnosti je potrebné hovoriť o energetických otázkach v úzkej prepojenosti s našou schopnosťou vyhýbať sa rôznym krízam. E, tu by som chcel poukázať na problém s haváriou v Mexickom zálive, ktorá má veľké dôsledky a takisto je potrebné, aby sa e, riešili problémy na regionálnej delegácii. Chcel by som sa poďakovať aj litovskej delegácii, ktorá sa tohto zasadnutia zúčastňuje v hojnom počte. Ďakujem. Ďalší rečník zastupuje turecký parlament, pán Kiran. Pán predseda, vážení kolegovia, energia je základnou súčasťou prakticky všetkých sektorov a je prítomná prakticky v každom aspekte nášho každodenného života. Bez energie nemôžeme zvýšiť kvalitu nášho života ani dosiahnuť sociálno-ekonomický rozvoj. Preto potrebujeme spolahlivú dodávku energie, ktorá je priateľská voci, voči životnému prostrediu. Je to predpoklad pre trvalo udržiteľný rozvoj. Vyžaduje si to aj rozmanitosť e, e, tras e, dodávok energie Ehm, ehm, musíme zvažovať aj náklady na spotrebovanú energiu. Ehm, táto závisí do značnej miery od intenzity spotreby a je potrebné minimalizovať jej negatívny dosah. Plánovanie e, v energetike si vyžaduje aj zohľadniť skutočnosť, že uhľovodikové paliva nebudú k dispozícii nekonečne a pokiaľ sa nenajdú nové zdroje, tak sa vyčerpajú do 30 rokov. Preto potrebujeme e, zvýšiť a posilniť úlohu výskumu a vývoja v oblasti nových zdrojov energií, najmä obnoviteľných Výroba eh, energie, energie preto musí byť kľúčovým aspektom našich budúcich politík. Ako kľúčový partner EÚ si dovolím povedať, že liberalizácia trhu s energiami a takisto zvyšovanie prepojenosti, to sú veci, ktoré sa dejú, ale nie je to ešte stále dostatočné pre posilnenie účinnosti Európskej energetickej komunity či spoločenstva je potrebné dosiahnuť potrebu všetkých e, členských štátov EÚ aj štátov mimo EÚ. Je potrebné si položiť otázku, otázku, e, akú úlohu tu zohrávajú fyzické hranice a či by mali byť aj kandidátske krajiny prizvané zúčastniť sa e, na tomto spoločenstve. Okrem toho e, zásoby e, ropy v Iraku a v Iráne majú veľký význam takisto pre rozvoj tejto oblasti v EÚ a preto je potrebné normalizovať vzťahy aj s týmito krajinami, ako aj s ďalšími krajinami bohatými na energiu. A napokon e, Nabucco E, znamená, e, že e, je úloha Turecka dôležitá, hoci my nechceme prepájať tento projekt s našou kandidatúrou na členstvo v EÚ pretože je potrebné otvoriť e, prístupové rokovania Turecka k EÚ v kapitole pre energiu. E, ďakujem. Ďalšiu otázku predniesie kolega z greckého parlamentu. Nech sa páči. 30, 30 sekúnd. To je všetko. 30 sekúnd na otázku. E, ďakujem. Ja som chcel položiť otázku zastupcovi rady. Zaujíma ma predovšetkým, či si myslíte, že dlhodobá deregulácia energetiky povedie v konečnom dôsledku k poklesu cien. E, vieme, že uhlie sa demonizuje, ale vzhľadom na zvýšené sankcie na uhlík, zrejme e, sa zvýšia jeho ceny. Zároveň na trh by mali prenikať obnoviteľné zdroje energií, ktoré by takisto mohli zvýšiť ceny energie. Nám no však ide o to, aby sa znížili spotrebiteľské ceny a zvýšila konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ. Ďakujem za túto otázku, hovorí pán predseda. A ak máte otázku, ktorá E, e, nesúvisí s tým, čo povedali predrečníci. A chcete iba urobiť nejaké vyhlásenie, prosím, nechajte si to na koniec. Týka sa to vystúpenia nášho kolegu e, z Turecka. Teraz vás prosím o vaše otázky. A pokiaľ máte otázky na niektorého z prítomných rečníkov, Prosím, aby ste zodvihli svoju modrú kartu, a, ale pokiaľ chcete povedať niečo všeobecné alebo položiť všeobecnú otázku, ako bola táto, prosím, aby ste si ju ponechali na koniec tejto diskusie. Všetci dostanete priestor na to, aby ste mohli položiť svoju otázku a dostať na ňu odpoveď. Ďakujem. Ďalší rečník je náš kolega Oresterosi z Európskeho parlamentu. Máte slovo. Vážení kolegovia, dostali sme sa takmer k záveru našej dvojdennej práce. Dúfam, že jej výsledkom je posilnenie kontaktov medzi EP a národnými parlamentmi Eh, vieme, že podľa Lisabonskej zmluvy má európska legislatíva väčší eh, dopad na členské štáty a eh, práve táto oblasť by mala byť základom pre európsku platformu pre energiu. Nesmieme však zabúdať na to, že energia je prepojená so životným prostredím, ako aj s trhom práce a nesmieme sa púšťať do drahých projektov, ktoré by neprinesli reálny úžitok. V environmentálnej komunite sa napríklad snažíme znižovať emisie CO2 z motorových vozidiel. Toto by malo zabezpečiť percentuálny pokles a pokiaľ k tomu dôjde, malo by to priniesť zhruba 45 miliardové úspory pre tento sektor, ale je to skutočne úmerné nákladom, ktoré si vyžiada toto opatrenie. E, účinok e, v, na celosvetové emisie E, CO2 bude len v objeme 0,0014 takže toto percento je skutočne zanedbateľné z celosvetového hľadiska a mali by sme sa zrejme snažiť tie prostriedky využiť čo najlepšie. A, a a zamerať svoje úsilie aj na výskum, pretože toto je oblasť, kde je možné dosiahnuť zlepšenie. Angela Merkel práve završila finančnú reštrukturalizáciu viacerých odvetví kam patrí aj výskum. V roku 2009 e, došlo k Spojených štátoch k najvyššiemu e, objemu výdavkov na výskum a vývoj a pritom išlo o rok ekonomickej krízy. Len prostredníctvom výskumu a vývoja budeme schopní dospieť k výsledkom, ktoré nám umožnia chrániť životné prostredie. Pokiaľ ide o výsledky tretej pracovnej skupiny, hovorilo sa tu, že tri hlavné piliere sú bezpečnosť dodávkov, dodávok, trvalá udržateľnosť a ochrana prostredia, ale je potrebné, aby sme tu vyvinuli skutočné úsilie. V opačnom prípade sa ocitneme mimo celosvetového trhu s energiou. Ak to neurobíme, tak e, nebudeme môcť zohrávať aktívnu úlohu. Ďakujem veľmi pekne za toto vyhlásenie. A teraz pán Enčio z Európskeho parlamentu. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať našim spravodajcom za ich úsilie. A Ďakujem aj eh, štátnemu tajomníkovi, ako aj pánovi komisárovi Almoniovi za ich vystúpenia. Ehm, musím eh, priznať, že keď ste, pán predseda Buzek, iniciovali túto diskusiu a povedali ste nám o tom pred niekoľkými týždňami v Štrasburgu, mal som isté pochybnosti o tom, či sa podarí dospieť k Európskemu energetickému spoločenstvu, ale dnes e, si, som si istý, že mnohé z mojich otázok e, sú zodpovedané a verím, že tento projekt je nielen realizovateľný, ale je zároveň jediným spôsobom, ako vyriešiť v budúcnosti problémy s energiou v rámci EÚ. Dnes by som sa chcel však zamerať na niečo, čo považujem za pomerne dôležité. Je to sociálny aspekt, na ktorý netreba zabúdať. V našich budúcich aktivitách musíme vyčleniť eh, eh, aj isté opatrenia, ktoré, sa, e, ktoré sú spojené s liberalizáciou trhu a pán európskeho e, priestoru. E, tie opatrenia by sa mali realizovať aj v tých prípadoch, kde samotný trh nedokáže zabezpečiť sociálne akceptovateľné ceny, predovšetkým na pozadí súčasnej krízy E, súkromní e, hospodársky prevádzkovateľia by mali dostať podporu pri e, investovaní do potrebných infraštruktúr. Otázka stojí tak, či korporácie budú do tohto spoločenstva vstupovať e, solidárne so užívateľmi služieb, so spotrebiteľmi či, či členské štáty a jednotlivé e, spoločnosti e, pripustia istú formu dohľadu a regulácie zo strany inštitúcií EÚ. Musia si totiž uvedomiť, že v rámci tohto modelu nemôžu existovať výnimky a pokiaľ sa E, niektorá spoločnosť e, bude snažiť o e, vymanenie sa spod tohto dohľadu či kontroly, mala by byť vyhlásenú za personu non grata. Dúfam, že si to tieto spoločnosti uvedomia a budú vychádzať zo zásady, že musia spoločnosti odvádzať aspoň toľko, koľko od nej dostávajú. Musíme v prvom rade myslieť na občanov. Keď hovoríme o takýchto návrhoch, je treba zabezpečiť, aby to, čo urobíme, nebude mať negatívny vplyv na sociálnu dimenziu. Z hľadiska služieb je to úplne jasné. E, tieto služby e, by sa mali v niektorých európskych regiónoch zlepšiť, pretože v týchto regiónoch z historických dôvodov v súčasnosti existuje nedostatočná infraštruktúra. E, služby musia byť dostupné e, aj fyzicky, aj cenovo pre občanov a je potrebné optimalizovať trh tak, aby sa dosávali úspery a boli ceny čo naj nižšie. Ďakujem, vážení kolegovia. Zo švedského Riksdajku pán Per Volund. Čalman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za mnohé zaujímavé príspevky diskusie. Čo sa týka Švédska, tak dôležité je, aby Európa konala a investovala do budúcnosti. To znamená, že dôležité je, aby to, čo sme začali teraz, aby sa v tom pokračovalo, aby to platilo aj napríklad o 40 rokov. A dôležité je investovať do tých typov energií, ktoré sú udržateľné. To je teda solárna, veterná, a, a energia, bioenergia a vodná energia. Musíme investovať všetkým spoločne v Európe do elektrických sietí, musíme investovať do lepšieho prepojenia sietí. Ja reprezentujem Švédsko a tu sme veľmi radi, že máme veľké obnoviteľné zdroje energií a samozrejme my ich radi ich poskytneme zvyšku Európy. Ale tu si vyžaduje predovšetkým to, aby sa zlepšilo to prepojenie medzi sieťami jednotlivých štátov. Ak sa vytvorí lepšie prepojenie medzi štátmi, posilnia si aj tie výhody a tak bude môcť sa lepšie špecializovať na jednotlivé druhy energii. Napríklad, ak bude dostatočne fúkať vietor, Švédsko bude môcť vyvážať energiu z veternej energie a ak nebude fúkať vietor, tak dovezieme, od inaka ďal. Takže ide o investície do energických sietí a tak by sme mali vytvoriť určitú super sieť v Európe. Pán predseda, Chcel by som ešte vysloviť jedno varovanie. Chcel by som varovať pred jadrovou energiou. Jadrová energia nedokázala, že je konkurencieschopná a aj naďalej sú tu mnohé nevyriešené problémy. Sú tu rizika nešťastí, ak nastane nejaké nešťastie v jadrovej elektrárni v Európe, tak budú tu dopady pre celé, celú Európu a aj pre ďalšie štáty. Je tu ďalší problém, to je radioaktívny odpad, pričom žiadny štát doteraz nenašiel dobré riešenie pre odpad. Takže bolo by dôležité sa zamerať skôr na obnoviteľné zdroje energií. Je tu výskum, samozrejme je dôležité poskytnúť viac zdrojov e, tomuto výskumu by sme chceli, aby sa v Európe lepšie spolupracovalo v rámci energetiky, aby sa posilnilo prepojenie jednotlivých štátov, aby sa vytvorila super sieť a takto sa mohla distribuovať energia v celej Európe. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega, za vaše vyjadrenie. A, a teraz pani Nedelčeva, ktorá zastupuje Ruský parlament. Vážení kolegovia, nemožno pochybovať o tom, že dnes stojíme pred 15 potrebou skutočného európskeho energetického spoločenstva, ako nám to pripomenula aj nedávna kríza. Bezpečnosť dotávok energie, ktoré možno pretaviť do energetickej bezpečnosti únie, to je primárna úloha. Ehm, má dve, e, dva rozmery, vonkajší a vnútorný. Pokiaľ ide o vnútorný rozmer, členské štáty si musia skoordinovať svoje politiky a odstrániť e, národné rozdiely, ktoré ešte stále pretrvávajú. To nám umožňuje a umožní získať dosiahnuť aj rozmanitosť e, spôsobov dodávok. Vyžaduje si to posilnenú spoluprácu, pretože táto e, umožní dosiahnuť e, výrazné úspory. Takáto posilnená spolupráca medzi členskými štátmi umožní lepšie aplikovať príslušné právne ustanovenia v členských štátoch. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, tu treba zosúľadiť multilaterálne a bilaterálne e, vzťahy. Má tu e, veľmi významnú úlohu Katrin Aštonová, pretože táto súčasť e, externých akcií musí takisto presadzovať spoločnú energetickú politiku a to prostredníctvom spoločných cieľov a spoločných prostriedkov. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na podunajskú stratégiu, ktorá má veľký význam aj pre členské, aj pre nečlenské štáty. Členské štáty tu však zohrávajú strategickú úlohu a netreba to strácať zo zreteľa. E, okrem toho e, sú tu niektoré e, bilaterálne vzťahy s tretimi krajinami, ktoré by však nemali znamenať, že sa oslabí úloha spoločnej e, energetickej politiky. Vyžaduje si to však prijatie konkrétnych e, ustanovení e, týkajúcich sa dodávok. Chcela by som na záver poďakovať za zorganizovanie tohto stretnutia, pretože smeruje k tomu, čo si želáme všetci, a to je E, prijatie spoločnej energetickej politiky s jasne stanovenými pravidlami. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Ja by som vám chcel ešte pripomenúť, že naša diskusia je sledovaná našimi občanmi. Okrem toho tu e, na balkóne máme skupinu mladých návštevníkov, A celé to funguje tak, aby som to vysvetlil, že naši členovia eh, sa môžu pozvať skupiny návštevníkov a takáto skupina vlastne sa mňa prišla teraz, pán Taškevič zastupuje Európsky parlament. Ďakujem pekne za slovo. A Určite prepáčite, že ja sa zahlbím do detailu, nebudem hovoriť tak všeobecne. Budem hovoriť o problémoch, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom a myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma. Pre všetkým by som chcel povedať, že musíme riešiť otázku odpadu. A mohli sme využiť odpad na produk- produkciu energie. Hovoril som o tom konec koncov včera, hovoril som o tom, že môžeme využiť biomasu na výrobu energie. Myslím si, že by sme mali vynaložiť primerané prostriedky na triedenie a recykláciu a potom na likvidáciu odpadu. Myslím si, že mala by tu byť určitá hierarchia investícií do tejto oblasti. Potom je tu ďalšia špecifická oblasť a síce je to otázka toho, ako riešiť problém odpadu na lokálnej úrovni. Ide tu o kali, o plastické materiály, ako to riešiť na lokálnej úrovni. Ako využiť tam ten potenciál, ktorý sa núka v tejto oblasti. A v tomto kontexte by sme sa mali zamerať na energetickú účinnosť a zaoberať sa tým, aby sme riešili otázky odpadu na lokálnej úrovni. Ďakujem pekne a teraz vystúpi zástupca Írskeho parlamentu. You, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som spomenúť pár komentárov, ktoré sa týkajú energetickej bezpečnosti a chcel by som sa zamerať na to, čo vraveli zástupcovia komisie a rady. Ide tu o dôležitosť prepojenia, to by sme nemali podceňovať a musíme si uvedomiť, že takmer 4 miliardy Európska únia prislúbila práve na e, prepojenie elektrických a plynových sietí. Podľa mňa by sme mali konať viac v budúcnosti. Ide tu o malé štáty ako Írsko, ktoré plánujú exportovať obnoviteľné energie do Európskej únie e, tak toto by sme potrebovali, aby to fungovalo, potrebujeme viac prepojenia. Kľúčová téma ohľadne obnoviteľných zdrojov energií a prepojení je to, že musíme vytvoriť cestovnú mapu pre energetický rozvoj budúcnosti. Musíme umožniť štátom, aby sa rozvíjali tam, kde majú kompetitívnu výhodu. Jednoducho, či už to súvisí s ich klímou, alebo ide o politickú situáciu, či, či akceptujú jadrovú energetiku alebo nie. To, čo je kľúčové, je, že štáty musia mať možnosť sa zamerať na to, v čom, na to na čo, kde sú najlepší. A musíme tu zdieľať tieto výhody, ktoré máme a takto si vymeniať tieto výhody na vnútornom trhu. To znamená, že musíme byť podstatne ambicioznejší v oblasti vzájomného prepojenia, musíme tu mať aj spolufinancovanie týchto prepojení, lebo to bude v prospech celej únie. Myslím si, že toto je dôležité neustále zdôrazňovať. Je to určitý koncept, na ktorom sa pracovalo, už keď som bol členom Európskeho parlamentu, to bolo pred 4-5 rokmi. Sú tu tie super siete, tie štáty, ktoré spolupracovali na bilaterálnej a multilaterálnom základe a ktoré sa snažia vybudovať tú super sieť. Dôležité je sa zamerať napríklad na veternú energiu na pobreží, tam, kde je najsilnejší vietor. Je nutné takto postupovať, je nutné tu ale spolupracovať, lebo žiaden štát si to nemôže dovoliť sám. Preto by som poprosil komisiu o komentár. Čo sa týka konkurenceschopnosti, skutočne mm, akceptujem to, čo povedala komisia, že sú tu určité problémy, ktoré súvisia s štátnymi monopolmi a bývalými monopolmi ktorí prevádzkujú aj siete a zároveň aj produkujú energie v jednotlivých štátoch. A mne by zaujímalo, čo chce vykonať komisia v tejto oblasti, aby sa posilnila hospodárska súťaž. A potom posledná vec, ktorá sa týka biopalív. Každý štát, ako aj štát, ktorý pochádzam ja, vypracúva vlastné politiky v oblasti biopalív. Je to dokonca aj povinnosť príjme si biopalív do nafty a benzína, čo je dobré. A ide o to, že sú to rozdielne tarifné režimy v jednotlivých štátoch, kde ide o podporu domácej produkcie. Takže myslí, štáty konajú skôr na štátnej úrovni. Aby zaujímalo, keby sa k tomu vyjadrila rada a komisia. Ďakujem pekne. Pán kolega, za vaše vyjadrenie a teraz Jan Zaleska, ktorá zastupuje Polský Sejm. Pán predseda, dámy a páni, ja som veľmi pozorne sledoval to, čo povedal predrečník z Írska a skutočne musím s tým súhlasiť. Častokrát e, tu vidíme tie prekážky, ktoré bránia realizácii spoločnej energetickej politiky. Myslím si, že dôležité si uvedomiť, aké sú tu prekážky a potom môžeme na tom pracovať a vytvoriť spoločnú stratégiu. Eh, obnoviteľné zdroje energie, energie nielen chránia životné prostredie, ale je to niečo, čo je dôležité aj z toho hľadiska, že Európska únia môže byť nezávislejšia, čo sa týka dodávok energii. Keď si pozrieme, aká je situácia v jednotlivých štátoch, tak e, musíme samozrejme zabrániť tomu, aby sa energie produkovali iba mimo Európskej únie. Zároveň tu máme klimatické ciele a musím si, musíme si uvedomiť, že ťažko je byť nezávislý v oblasti energie. Potom je tu určitý aspekt, ktorý sa nedostatočne zohľadňuje v rámci diskusí. Dôležité je to, že ten prístup, ktorý spomínal kolega z Írska, kde spomínal určité klimatické podmienky v štátoch, ktoré bránia tomu, aby štáty sa zamerali na niektoré formy obnoviteľných zdrojov energií. Áno, v súčasnosti je to ešte problém. Zároveň si musíme uvedomiť, aká je naša zodpovednosť, ako musíme investovať do obnoviteľných zdrojov energií. A zároveň si musíme vedomiť, aby tie energie boli, mali také ceny, aby ste mohli dobre naši občania. Ďakujem pekne. A teraz vystúpi zástupca Talianského senátu, pán Andrea Flotero. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si vypočul predrečníkov veľmi pozorne a Ja som veľmi pozorne počúval, čo sa udialo na pracovnej skupine číslo 3 a ja súhlasím s tým hodnotením, ktoré sa e, vyslovilo. Energetická bezpečnosť, áno, to je veľmi dôležitá otázka. A ide o to, že neustále sa hovorí, že udržateľnosť e, môže existovať iba, ak budeme mať nízke emisie CO2. Ja si kladiem otázku, či všetci v Európe sme o tom presvedčení. Táto nízka miera emisí CO2, keď sa na to pozrieme z globálneho hľadiska a keď si uvedomíme, aké emisie spôsobuje človek svojou činnosťou, tak si kladiem otázku, či to vôbec má význam. Potom sú to ďalšie kritériá. Ide o to, že sa znižujú tie tzv. chemické emisie, to sú tie emisie, ktoré poškodzujú prírodu, ako aj ľudstvo. Podľa mňa toto sa všetko preceňuje. Tie emisie CO2 sa preceňujú, ale zase pri chemických emisiách e, tie sa dostatočne nezohľadňujú, takže malo by sa to napraviť. Mal by to byť jasný cieľ, aby e, chemické a fyzikálne zdroje emisí, aby sme tie zohľadnili. Potom by som ešte si dovolil určitú miernu kritiku. Zamerám sa na spravodajcov, ktorý hovoril o úsporách energií. Áno, úspory to je určite správna cesta, ale je dôležité použiť to slovo účinnosť. Lebo úspory mohli znamenať jednoducho to, že napríklad vypneme svetlo alebo nebudeme produkovať energie. My musíme našu produkciu zvýšiť, musíme byť konkurencieschopní a musíme myslieť na, na to, že chceme dosiahnuť vyššiu mieru účinnosti. To je niečo viac ako len úspory. A potom ešte posledná úvaha, ktorú som chcel spomenúť, vlastne nadviažem na predrečníkov. Určite nie je zlé bojovať proti emisiám CO2, ale tí veľkí producenti CO2 na svete aj oni musia konať, lebo ináč iba my ohrozíme našu konkurencieschopnosť. A potom ešte jedna vec. Európska únia musí využívať podstatne viac elektrickú energiu ako energetický vektor, lebo potom by sme určite mohli e, byť konkurenceschopnejší ako teraz. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie a teraz Edmund Fitprov, ktorý zastupuje Polský senát. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ako člen Európskeho konventu si veľmi dobre spomínam na to, keď sme hovorili o tom, že chceme približiť Európsku úniu bližšie občanom. A tu je dôležitá otázka energetickej bezpečnosti. Som rád, že sa to spomenulo a som veľmi rád, že diskutujeme na tomto mieste spoločne o týchto témach. Ďakujem pekne za to, že sa tu zaoberáme tým, ako sa vlastne vytvárala, alebo ako sa môže vytvárať spoločná európska energetická politika. Tu je dôležitý aspekt solidarity, vzájomnej solidarity. Hovoríme o dlhodobej perspektíve, hovoríme tu o tom, čo sa týka nových zdrojov energií, kde ide o diferenciáciu zdrojov, kde ide o vzájomné prepojenie sietí, nezávislosť zdrojov, to je veľmi dôležité. A tu samozrejme musíme myslieť aj na účinnosť a ochranu životného prostredia. Ale ide tu ešte aj o určité nástroje, ktoré sa týkajú monitorovania rizik v oblasti energetiky. Chcel by som položiť otázku našim hostom, pánovi Uribemu a vice predsedovi Európskej komisie, pánovi Almuniovi. Hovorili sme o Lisabonskej zmluve. A ja by som chcel povedať, že čo sa týka ustanovení Lisabonskej zmluvy, aký vplyv majú na túto oblasť. Včera v rámci prípravného zasadania predseda Európskeho parlamentu, pán Buzek, spomenul, že pravdepodobne bude nevyhnutné prísť novou chartou práv kde budú určité minimálne záväzky, minimálne povinnosti. A naši experti hovorili o určitej takej malej energetickej dohode. A takto bolo možné prehlbiť našu spoluprácu v oblasti energetiky. Samozrejme vieme, že sú tu určité obavy, ktoré spomínal pán Lekie. A tá otázka, ktorá tu vyplýva je, čo sa týka implementácie Lisabonskej zmluvy, či je vôbec potrebné mať túto novú dohodu, alebo ako to bude. Takže podľa vás potrebujeme nové dodatočné riešenia, alebo nie? A teraz posledná vec. Máme isté skúsenosti a vidíme, že nestačí mať vo dokumenty a ustanovenia. A to, čo je najdôležitejšie, je vôľa konať. My sme my tu máme situáciu, kde mali sme dobré podmienky, ale nič nefungovalo. Ďakujem pekne. A teraz pán Poňar z Francúzska. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Po vynikajúcom vystúpení expertov, ktorých ste pozvali včera a ktorí nám predstavili rôzne možnosti posilnenej spolupráce energetického spoločenstva šengenského typu práve e, sme si e, vypočuli možnosť e, vypracovania prípadnej novej zmluvy. Ďakujem za vystúpenia v rámci pracovných skupín, ako aj dnešných dopoludňažných vystúpení. Postavenie jednotlivých štátov je značne rozdielne a nie je možné pripos- pripisovať e, prioritu niektorým typom energií, či už jadrovým alebo iným, bez toho, že by sme e, si to riadne nepremysleli. Musíme vychádzať z troch pilierov. Je to trvalá udržateľnosť, E, používania energií s nízkym obsahom uhlíka, druhá to je bezpečnosť dodávok a prepojenie, samozrejme aj konkurencieschopnosť a čitateľnosť e, tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky. Tým sa dostávame k e, potrebe e, nového typu e, zdieľanej a spoločnej politiky. Spája sa to aj s hľadaním nových technologických možností v celom energetickom priestore, ale týka sa to aj skladovania, o ktorom sa veľa hovorilo, pretože možnosti uskladňovania energií v Európe e, sú veľmi dôležité. A netreba zabúdať ani na jednu vec, e, ktorá nebola predmetom našich diskusí a to je priateľnosť rôznych typov energií pre našich občanov. E, toto je takisto dôležitý aspekt. A záverom, pán predseda, by som chcel vyjadriť názor, že e, zvládnutie e, energii je najlepšou zárukou toho, že štáty budú môcť v prípade krízy e, hľadať primerané riešenia. A pokiaľ ide o je schopnosť, Francúzsko práve teraz implementuje tretí balíček, tretí energetický balíček a e, tu by som chcel pripomenúť aj otázku financovania. E, otázko otázkou financovania uzavriem svoje e, vystúpenie. To je otázka, aké typy financovania by mali existovať, ak to by ich mal zabezpečovať Chcel by som sa ešte raz poďakovať za zorganizovanie tohto mimoriadne zaujímavého stretnutia. Ďakujem, dziękuję koledze za vypovieť. E, te... Pardon. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene Litovského parlamentu pán Stankievičus. Ďakujem, pán predseda. Naše včerajšie ako aj dnešné diskusie poukázali na nedostatok politickej vôle, ktorá je potrebná na to, aby sme mohli vytvoriť spoločný európsky trh s energiami a realizovať spoločnú energetickú politiku. Pán predseda Buzek zorganizoval e, toto stretnutie v správnom a vo vhodnom čase, pretože je skutočne potrebné prejaviť e, politickú vôľu k tomu, aby sa z Európy stalo skutočné energetické spoločenstvo. Na tomto zasadnutí sme hovorili o cieľoch e, tohto spoločenstva. Je ním spoločný trh s energiami, spoločná energetická politika, ako aj spoločná bezpečnosť e, dodávok energií. Európsky parlament aj e, národné parlamenty sú zastúpené na tomto stretnutí a musia sa stať nositeľmi tejto politickej vôle. Litovská delegácia podporuje ciele tohto navrhovaného energetického spoločenstva. Boli by sme radi, keby toto zasadnutie vyslalo jasné politické posolstvo o tejto iniciatíve. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom. je e, rečník za Český senát, pán Bis. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, považujem za nutné konštatovať, že každý štát sa snaží riešiť svoj energetický mix tak, aby nejakým spôsobom prispela k spoločnému úsiliu, to je znižovanie globálnemu, globálneho uteplovania a využívať tie zdroje, ktoré má daný štát. Česká republika je na tom dosť zle z hľadiska obnoviteľných zdrojov. Nie sme prímor horským štátom s pravidelnými vetrami, nemáme dostatok slnečného svitu a naše územie nie je také veľké, aby poskytovalo významné zdroje biomasy. Preto e, považujeme náš prístup k využitiu e, jadrovej energie ako technológie, ktorá je bezúkliková ako e, e, postoj, ktorý znižuje emisie. Trošku ma zarazila e, vyjadrenie pána Polinka zo Švedska, z krajiny, ktorá má dostatok skúseností aj s prevádzkou jadrových elektrární a postrašil tu a nie je to hodné, hodné pre takého prednášajúceho tí, ktorí neveria v možnosti jadrovej energie a vystupujú takýmto spôsobom, spochybňujú vôbec globálne oteplovanie, pokiaľ odmietame technológiu, ktorá v rámci možností e, prispieje k výraznému zníženiu emisí CO2, tak potom náš boj proti globálnemu oteplovaniu nemôže byť seriózny.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 panelistom. Ak by mal niekto ďalší otázku, zdvihnite modrú kartičku, to bude ďalšia doplňajúca otázka. A máme tam kartičku. Kartičky. Takže máte na to 30 sekúnd. Ďakujem. Moja otázka nadvezuje na, nadvezuje na slova Frutera. Európa e, predstavuje čoraz viac e, jednotný trh e, od odklon od smerníc k regulačnému rancu a to je cesta k jednotnému trhu s energiami. Neviem, či posudzovanie úrovní CO2 je tá správna cesta. Ak sa pozeráme na objem emisí v prepočte na obyvateľa, E, tak tých 500 miliónov obyvateľov EÚ e, môžu skutočne aktívne sa podielať na ďalšom vývoji. Keby ste sa mohli predstaviť, prosím pekne. E, moje meno je Roberto Tortori a som z talianského parlamentu. Ďakujem, dáma. Prosím, aby ste sa e, Ďakujem pekne. Ja zastupujem švedský parlament a tu by som chcel nadviazať na predačníkov a chcela by som povedať, čo sa týka švedského stanoviska ohľadne jadrového, jadrovej energetiky. Ešte nie je jasné. V júni tento mesiac budeme mať hlasovanie v parlamente. Je tu určitý návrh, aby sme pokračovali v rozvoji jadrovej energie a že dokonca by sme mali postaviť novú jadrovú elektráreň. A sú tu samozrejme rozdielne stanoviská a musím povedať, že ešte zatiaľ sa nerozhodlo o tom, na akú energiu sa máme zamerať vo Švédsku. A podľa mňa jadrová energia je určitou alternatívou pre Švédsko. Ďakujem. Uh, much, Ďalším rečníkom, prosím, aby ste sa predstavili, mladý pán. Člen francúzského parlamentu. Keď sa pozeráme na e, rozdiely v cenách zdrojov energií a predovšetkým elektrickej energie, otázka je, či by sme nemali uvažovať o daňovej harmonizácii, ktorá by bola dôležitým nástrojom vytvorenia skutočného jednotného trhu s energiami. Ďakujem za otázku. Ďalšie otázky? Nech sa páči, madam. Pani Brunner z Rakúskeho parlamentu, ja mám otázku adrezovaný tým, ktorí vidia jadrovú energetiku ako riešenie, riešenie klimatických zmien. Ako dlho e, ešte toto riešenie sa núka? koľko ďalších rokov, desiatok rokov je e, ešte zmysluplné vkladať peniaze do jadrovej energie, namiesto toho, aby sa vynaložili na iné e, e, metódy, ktoré by mohli byť slubnou alternatívou jadrovej energie. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne. Sú nejaké ďalšie otázky? môžete klásť otázku aj spolu sediacim v plene. Môžeme tak čulo diskutovať navzájom. Tam je otázka. Ja som z bulharského parlamentu. Mám nasledovnú otázku. Domnievate sa, že potom ako sa vytvorí jednotný, jednotná energetická sieť v Európe a, a potom, keď sa a, e, a, e, e, za, uplatnia obnoviteľné zdroje energie, bolo by možné využívať aj určité určité doplnkové formy, e, doplnkové v zmysle, keď nemožno prevádzkovať veterné elektrárne, tak určité tie doplňujúce formy by sa využili. Ďakujem e, e, René Wittmann z Rakúskeho parlamentu. Ja sa pridávam k mojej kolegyni z Rakúska. V Európe sa, sa veľa investuje do jadrovej energetiky. Mám na mysli Euroatom. Mohla by komisia uvažovať o tom, aby obdobné sumy sa e, investovali in, in, e, inám. Hovoríme o jednej miliarde eur. Bolo by možné to využiť napríklad do obnoviteľných energií a do výskumu, ktorý je orientovaný týmto smerom, namiesto len jadrovej energetiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí e, pán predseda parlamentu. Odznelo tu niekoľko otázok, ktoré sa týkali jadrových elektrární. Pokiaľ by niekto chcel v pléne zareagovať, tak môžete. Či je to efektívne, ako dlho by sme mali investovať? No a tá odpoveď si zasluhuje aspoň minútu. Ja e, nechcem odpovedať, ja e, mám otázku, e, na ktorá nadvezuje na švédsku otázku ak by sme vypli všetky jadrové elektrárne a použili by sme len obnoviteľné zdroje energii, ako dlho by nám vydržali? Ďakujem. Eh, pán predseda konštatuje, že tá diskusia je veľmi zaujímavá eh, práve z hľadiska ošetrenia tej otázky jadrovej energetiky, ale napokon každý členský štát si rozhoduje o tom, aký chce mať energetický mix. Eh, všetci dobre poznáme aké sú stimuly. Všetci si uvedomujeme, čo je nevyhnutné z hľadiska ochrany životného prostredia. Nie je to len otázka klimatických zmien, my vieme, že e, environmentálna ochrana to, to je otázka, ktorá súvisí s e, environmentálnym prachom, odpadom rôzneho charakteru. Nemali by sme sa dnes sústrediť na túto otázku výlučne. Veď ten energetický mix to je otázka, e, ktorá leží na pleciach členských štátov. Teraz E, je ešte otázka, ale nemôže to byť smerom na jadrovú energetiku. E, nech sa páči, pýtajte sa. Prepačte, ja som chcel len vyjadriť súhlas s vašim názorom, pán predseda. Aj ja som chcela vyjadriť súhlas s vašim stanoviskom. Ak dovolíte, ja by som chcel, ja by som chcel použiť, položiť jednu otázku a jednu pripomienku. Keď máme takúto diskusiu, tak musíme sa zamyslieť nad tým, aké riešenia sa núkajú. Asi sa zhodneme na tom, že jeden z tých zásadných riešení, ktoré sa núka, sú obnoviteľné energie. O tom nie je pochyb. Ak hovoríme o obnoviteľných energiách, snáď okrem e, bionasy, tam sú určité problémy, ale vo všeobecnosti možno hovoriť o dvoch zásadných problémoch. E, e, ide o rozsahu, rozsahu, takže musíme sa zamyslieť nad tým hlavným problémom obnoviteľných energií, ak by mali skutočne mať väčší podiel na zásobách, je ich možnosť skladovať No a e, musíme aj uvažovať v čejšej miere o, o vlastne sile vody, o vlastne tej hydroenergii. E, našťastie v ostatných desaťročiach nemali sme nejaké e, nehody veľké pri nejakých pri súvisiacich s, so skladovaním vody. E, mám na mysli napríklad vplyv e, zemetrasenia a tak ďalej. Ďalší problém je e, vlastne koncentrácia elektrickej energie a elektrická energia je menšia časť problému. Veľká časť problému súvisiaca s energiami sú vlastne pohonné hmoty. Ďakujem pekne, rečník bol prerušený. Prv, Dospeli sme do chvíle, kedy panelisti zareagujú na položené otázky. Začneme eh, pánom Marin Uribem, ktorý eh, zastupuje španielské predsedníctvo rady. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí tu nastolili dôležité otázky. Eh, boli to veľmi zaujímavé a konštruktívne postrehy a určite spadajú do eh, tej širšej európskej diskusie o energetickej politike. Ak dovolíte niekoľko eh, postrehov záverom, všetci si uvedomujeme, že bezpečnosť dodávok nie je novou otázkou, je to pretrvávajúcou otázkou. Máme vysoký stupeň závislosti od e, dodávok energie zo zahraničia. Vo všeobecnosti v priemere 60 v niektorých e, členských štátoch až 80 predovšetkým mám na mysli e, závislosť na externých dodávkach zemného plynu. O tom sme sa presvedčili počas minuloročnej plynovej krízy tá kríza poukázala na nebezpečenstvo vyplývajúce zo závislosti od jedného dodavateľa to platí v tých štátoch, ktoré, ktoré až do 80 závisia od zahraničného zdroja dodávok. Jedným z riešením tohto problému e, je e, zabezpečenie efektívneho vnútorného trhu, ktorý dokáže e, zabezpečiť dodávok závislosť vo výške 80 Dokonca existuje aj 100% závislosť od e, e, určitého dodávateľa v niektorých členských štátoch. Ďalším riešením je hľadať domáce energetické zdroje, napríklad obnoviteľné, a, e, zvýš, a ďalším riešením je zvýšenie energetickej efektívnosti. Španielské predsedníctvo sa zaoberalo problémom e, e, e, bezpečnosti dodávok. Na marcovej rade sme hovorili o potrebe investovať do tejto oblasti. V tejto súvislosti sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za konštruktívny dialog ktorý sa viedol v ostatných mesiacoch v snahe presadiť myšlienku bezpečnosti dodávok a verím, že táto otázka sa uzavrie tento mesiac. Takisto sme dosiahli dohadu ohľadom infraštruktúry e, čo uľahčí e, realizáciu politiky v oblasti infraštruktúry komisie. Bude prezentovaná v druhej polovici tohto roka. My sme vždy eh, presadzovali spoluprácu s, eh, eh, so štátmi mimo EÚ práve v snahe zabezpečiť dodávok. V tomto kontexte treba poukázať na finančné zdroje. O tomto hovoril vyhovorili niektorí predrečníci. Aj tuto zohráva kľúčovú úlohu infraštruktúra. často tí, ktorí znášajú eh, najväčšiu eh, záťaž budovania infraštruktúr eh, nie sú tí, ktorí aj požívajú väčšinu výhod poskytovaných touto, touto infraštruktúrou. Hovorilo sa o cieli 10 to znamená dosiahnutie 10-percentného podielu obnoviteľných energií a e, musíme si uvedomiť, že komisia má v tejto oblasti ešte resty a je potrebné e, s väčšou vervou bojovať o tieto e, ciele. A musíme e, e, tieto veci dôraznejšie presadzovať a e, na to sú potrebné finančné nástroje. Existujú takéto nástroje na úrovni EÚ, ale často sa viažu len na jednorazové opatrenia a my potrebujeme takú, také koncepčné nástroje Hovorili sme o potrebe podporovať vnútorný trh Hovorili sme o rôznych politikách členských štátov, hovorili sme o potrebe oddelenia vlastníctva výroby energie od jej e, distribu- distribúcie. A o tomto hovorí ten energetický e, balíček, ktorý je zameraný na liberalizáciu e, pán Sentefes z Grécka položil veľmi náležitú otázku. Hovoril o tom, ako e, ovplyvní liberalizácia energetického trhu ceny energií. Netvrdím, že liberalizácia znižuje ceny, ale určite zreálni ceny. Uvažuje e, e, sa o vytvorení určitých skupín chránených odberateľov. Sme však presvedčení o tom, že liberalizácia umožní vytvorenie skutočného vnútorného trhu, eh, kde funguje hospodárska súťaž. No a samozrejme v tomto kontexte je veľmi dôležitá otázka vzájomného prepojenia. Veľmi eh, ťažko sa deregulujú malé a, a osamotené skupiny, pretože existuje veľa monopolov, monopolov v tom zmysle, že ani nemajú skutočných ekonomických sokov a preto liberalizácia nemusí priniesť zníženie cen. Musíme e, skutočne e, mobilizovať kapitál, mobilizovať tovar aj energetické e, produkty, aby sme vytvorili skutočný vnútorný trh. Deregulácia by mala stimulovať energetickú efektívnosť. To je kľúčom k úspechu. A na Margo energetickej efektívnosti eh, by som sa chcel vrátiť k tomu, o čom hovoril pán eh, Frutera. Energetická efektívnosť je nevyhnutná. Chceme znížiť emisie a chceme eh, posilniť rolu obnoviteľných energií, energetická efektívnosť e, vlastne e, prispieje k tomu, že ten menovateľ v rámci toho energetického e, vzorca sa zvyší. Zdá sa nám, že ten energetická efektívnosť je kľúčom k dosiahnutiu našich cieľov v tejto oblasti a energetickú efektívnosť no nedosiahneme tým, že budeme len sa venovať energetickým osporám. Potrebujeme efektívnejšie technológie, lepšie e, e, hospodárnejšie využívanie energetických zdrojov. A to e, najmä vďaka pokrokovým technológiám. Ak dovolíte, budem sa trošku venovať technológiám. Myslím si, že aj tu sú potrebné investície. Nikto nespochybňuje tú skutočnosť, že technický a technologický pokrok eh, eh, pokrývkáva Tam skutočne naše trhy eh, nefungujú dobre vzhľadom na mnohé externé sily Treba si uvedomiť, že technologický rozvoj je e, kľúčový a e, to sme aj akcentovali v našom akčnom pláne. Budeme e, mať aj konferenciu ohľadom plánu SEP. Ako som už povedal na tej nedávnej konferencii, technológia e, je kľúčom k tomu, aby sa viac využívali obnoviteľné energie, aby boli dostupné, aby boli e, e, k dispozícii v širšej miere. Musíme sa zamyslieť aj na to, ako nakladať s týmito energiami. Potrebujeme na to príslušné technológie, nielen z hľadiska uskladnenia, ale aj z hľadiska vhodnosti použitia. Tým mám na mysli biomasu. A aj z tohto hľadiska je potrebná širšia miera prepojenia, aby tie energetické toky mohli voľnejšie prúdiť e, e, v rámci energetického trhu. Ak máte malý trh s veľkým podielom obnoviteľných energií, napríklad v Španielsku máme veľa veternej energie, e, vlastne v niektorých oblastiach, v niektorých častiach roku, veterná energia má až 50-percentný podiel. A nedá sa však e, určitý nadbytok tejto energie zdieľať do eh, no, istej miery sa tam eh, sa to darí v rámci Španielska, ale ťažko to urobiť v rámci Európy. Eh, povedzme, že máme veternú energiu na severe a máme viacej biomasy v strede Európy. Treba sa zamyslieť nad integrovaným trhom paneurópskeho charakteru. E, nad tým sa treba zamýšľať a chceme viac začleniť obnoviteľné energie. E, e, jedna z otázok prichádzala od e, človeka z krajiny, kde obnoviteľné energie sa využívajú v širšej miere a e, mali by byť preto aj v širšej miere zakomponované do tých inteligentných e, rozvodných sietí. Treba sa zamyslieť nad progresívnymi technológiami uskladňovania. Mm, sú to otázky, ktoré súvisia s CCS. Mali by sme e, nové technológie snúbiť s existujúcimi technológiami. E, integra- keď hovoríme o integrácii, tak určite máme na mysli rodvozné siete. Tieto nie sú e, prepojené. Teda sú tu otvorené otázky, ktoré treba riešiť. Nechcem opakovať zasa znova o, o príklad Španielska. Španielsko zvládlo vzdielanie e, veternej energie a mohli by sme ísť príkladom, slúžiť ako príklad e, iným štátom EÚ. E, naša konferencia sa venovala elektrickej energii Myslím si, že toto je jedno z najväčších víziev, víziev výroba elektrickej energie. E, my vieme, že elektrická energia netvorí, e, nemá veľ, taký výrazný e, podiel v rámci energetického mixu, ale malo by to narásť mal, malo by to naraz, pretože chceme zvýšiť mobilitu, chceme sa viac venovať v najvyššom desaťročí e, vozidlám s elektrickým ponohom, pohonom. Viac ako 50 e, spotrebovanej energie e, sa viaže na elektrickú energiu. Musíme sa zamyslieť nad inými formami palív a tak ďalej. Myslím si, že jedna vynikajúca poznámka, ktorá tu padla, je tá, že nemôžeme žiadať odberateľov, aby za všetko platili. Musíme sa snažiť uviezť do života inteligentné systémy riadenia e, energetických dodávok. Musíme e, lepšie e, zvládať vysporiedenia sa so požiadavkami na špičkový odber a potom vlastne doly aj v rámci mm, energetických potrieb v rámci dňa a e, musíme sa usilovať o naplnenie našich cieľových hodnot znižovania e, emisí CO2. Aj tu zohráva kľúčovú úlohu technologický pokrok. Pán Rossi poukázal na problém, na ktorý môžu naraziť viaceré sektory, napríklad e, sektor elektrických automobilov, Mali by sme sa venovať aj týmto problémom, aby sa stali konkurencie aby sa tento sektor stal konkurencieschopným v globálnom meradle. Bola tu položená otázka, či Lisabonská zmluva postačuje na to, aby sme sa zhostili víziev. Nie je to dosť. E, e, pán Vitbrod z Polska, pokiaľ sa nemýlim, poukázal e, na e, veľmi dôležitý aspekt. Musí byť vôľa konať bez politickej vôle nedokážeme ťažiť z technológií. Potrebujeme politickú vôľu, potrebujeme reguláciu, inak sa nám nepodarí naplniť naše ciele. To sú tie najväčšie výzvy. Zabezpečiť dostatočnú politickú vôľu, vôľu na európskej úrovni malo by sa vychádzať zo zásad konkurencieschopnosti, obnoviteľnosti a blaha pre našich občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše komentáre ako predsedu rotovceho predsedníctva Európskej únie a teraz vystúpi podpredseda komisie Joaquín Almunia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem hovoriť veľmi dlho, vlastne nemám veľmi čo dodať k tomu, čo povedal pán Marín Uribe. Chcel by som možno teraz skôr reagovať na to, čo sa tu spomínalo v rámci diskusie, ale teraz by som chcel ešte sa zamerať na pár bodov. Je totiž o otázku, ktorú položil jeden z členov Európskeho parlamentu a tu išlo o to, čo koná alebo čo plánuje vykonať Európska komisia preto, aby sa posilnila hospodárska súťaž v oblasti energetiky. Samozrejme, toto je veľmi dôležitá oblasť, sú tu mnohé kroky, ktoré konáme a ide tu predovšetkým o istú iniciatívu, ktorá bola schválená ešte v predchádzajúcej komisii. Schválila to kolegyňa Krús a to v súvislosti s analýzou sektoru plynu a kde išlo aj o to, akým spôsobom podporiť správne rozhodnutia. Navštívili sme mnohé spoločnosti a sledovali sme to, akým spôsobom sa oni rozhodli a to nám umožnilo lepšie posúdiť situáciu. No a to viedlo k tomu, že sme sa mohli zamerať na boj proti zneužívanie monopolnej situácie. A vieme, že máme tu veľké spoločnosti v Európe, napríklad E.ON, Electricité de France a potom sú aj ďalší veľkí výrobcovia elektrickej energie. To znamená, že sme analyzovali situáciu v sektore a zistili sme, že dochádza k zneužitiu situácie. No a potom, opierajúce o tieto poznatky, sa podarilo predchádzajúcej komisii vypracovať lepšie návrhy, ktoré sa vlastne týkajú toho tretieho balíčka. Vytvoril sa tu určitý model, ktorý sa potom e, môže aplikovať aj pre iné sektory, ako napríklad pre oblasti liekov alebo bankovníctva. To no, sú teda možnosti, ale samozrejme sú, sú tu ešte aj ďalšie. A zistilo sa na základe tejto rozsiahlej analýze, že je dôležité prijať e, mnohé veľmi presné rozhodnutia, ktoré majú zlepšiť situáciu a takto sa má zabezpečiť aj to, aby sa lepšie preverovala prípadná štátna podpora týmto podnikom. Samozrejme sú tu ešte určité otvorené otázky. Jedna z nich sa týka toho, ako zohľadniť pri našich úvahách to, že tie nástroje, ktoré tu máme k dispozícii, ale na ktorých sa ešte pracuje, ktoré sa týkajú boja proti klimatickým zmenám, teda ako využívať tieto nástroje, to znamená, že je tu o to, akú regulačnú činnosť môžu vykonať štáty alebo ako kontrolnú činnosť. A samozrejme ide tu aj o také témy ako emisné certifikáty. Vieme, že tieto certifikáty sa neposkytujú zadarmo, ale že sa konec koncov budú rozdielovať v rámci aukcií. Je tu o o situáciu hospodárskych odvetví, ktoré sú energeticky náročné. Tu je nutné nájsť určité špecifické riešenie, aby na základe tohoto nového nástroju, týchto emisných certifikátov, sa neskomplikovala až príliš situácia pre tieto podniky. Aby to neviedlo k tomu, aby tieto spoločnosti preložili svoje sídlo do takých štátov, takých regiónov, kde takéto pravidlá neexistujú a tam by v konečnom dôsledku viac zaťažovali životné prostredie, ako keby ostali u nás v Únii. Samozrejme, toto sú všetko veľmi dôležité témy, je nutné o tom diskutovať a my musíme v týchto oblastiach hľadať riešenia. Zároveň vieme, že teraz v dobe, keď už neplatí Kyoto a keď uh, bola konferencia v Kodani, je nutné ďalej rokovať, je nutné zapojiť do rokovaní aj tie štáty, ktoré ne, svojho času nepodpísali Kyoto. To znamená, že v oblasti hospodárskej súťaže je nutné vykonať určité hodnotenia, vykonať kontroly kartelov alebo monopolov. To sú témy, na ktorých musíme teda ďalej pracovať. Potom sa v rámci diskusie viacejkrát spomínalo to, aké je dôležité, ako môžeme prehlbovať eh, ďalej náš spoločný trh, ako môžeme nám ďalej pracovať, ako môžeme zabezpečiť to, aby sa prepojili siete na národných úrovniach, ako zlepšiť túto situáciu. Vieme, že situácia nie je ideálna, ale medzičasom situácia trošku zlepšila, sú tu určité plány a rátame s tým, že sa kroky v tejto oblasti posilnia. Musím povedať, že e, je veľmi zložité skutočne odtiaľto z Bruselu, z hľadiska európskych inštitúcií, pomáhať prekonávať tie prekážky, ktoré častokrát súvisia s úplne rozdielnými záujmami jednotlivých štátov. Na jednej strane existuje záujem, sú tu prostriedky, aby sa vytvorili takéto prepojenia. My sme sa snažili podporiť koordináciu prostredníctvom transeurópskych sietí, ale žiaľ sa nám dodnes nepodarilo vyriešiť všetky problémy. To znamená, že sú tu ešte ďalšie dôležité oblasti, na ktoré musíme ďalej pracovať. No a jedna z týchto oblastí, asi vás to neprekvapí, je práve financovanie. Samozrejme, že členské štáty hovoria, že ak je nevyhnutné vykonať určité investície na to, aby sa naše siete prepojili s inými štátmi, má to zaplatiť Európa. Štáty povedia, že im to nechcú zaplatiť. No a keď si pozriete ale rozpočet EÚ ktorý sa musí schvalovať tu v Európskom parlamente a musí tu byť určitá dohoda s národnými parlamentami, tak keď si pozriete ten rozpočet, tak vidíte, že neposkytuje také možnosti, aby sa vykonávala táto činnosť. To znamená, že my sme skutočne ešte ďaleko vzdialení od toho, aby sme mali potrebné prostriedky v európskom rozpočte. a sme ďaleko od tej situácie, aby sme z európskeho rozpočtu financovali veci, ktoré sú ale v záujme spoločenstva. Samozrejme máme Európsku investičnú banku, to je náš finančný nástroj, ktorý umožňuje financovať takéto veci, ale samozrejme e, táto banka musí konať trhovo a preto v jej činnosti sú určité hranice čo môže robiť a čo nie. No a položme si otázku, kto má vplyv na činnosť tejto banky. Sú to akcionári, teda členské štáty. To znamená, že tu rozhodujú členské štáty o tom, či Európska investičná banka treba z tejto oblasti poskytne vyšší objem finančných prostriedkov alebo nie. Takže je to veľmi zložitá vec musíme zabezpečiť to, aby tie prostriedky existovali, aby boli, aby sme nečakali iba na to, že, že každý bude požadovať od druhého, aby to zafinancoval. Samozrejme, nie je možné to financovať iba cez súkromný sektor, ale zároveň e, nemôžeme očakávať, že to všetko zaplatí európsky rozpočet. To znamená, že vlastne potrebujeme väčšiu e, vôľu na to, aby sme to mohli realizovať. Musíme mať lep- zabezpečené lepšie financovanie európskych rozpočtov. Musíme tu mať lepšie zapojenie Európskej investičnej banky, ale aj súkromného sektoru. Musíme tu mať silnejšiu politickú podporu, aby sme mohli tieto kroky zrealizovať. Veľmi veľa sa hovorilo o jednotlivých zdrojoch energií, hovorilo sa o energetickom mixe a boli tu určité veľmi dobré poznámky, boli tam zaujímavé príspevky, ktoré sa týkali napríklad znižovania emisí CO2, kde sa hovorilo o tom, že by sme mohli ešte zvýšiť naše úsilie. Zároveň si musíme uvedomiť, že sú tu veci, ktoré môžeme vykonať a sú tu veci, ktoré musíme vykonať. To znamená, že musíme mať efektívnu, čižrostivú politiku, ktorá sa bude snažiť obmedzovať emisie. To súvisí s tými záväzkami, ktoré sme si uložili v rámci Európskej únie toto je dôležité aj pre našich externých partnerov. Ak nebudeme konať, tak vlastne bude to určitý dôkaz nedostatočnej solidarity s našou planetou, s ďalšími generáciami a zároveň to bude hrozba, že naše hospodárstvo sa nebude rozvíjať, alebo investície do tejto oblasti jednoducho nebudú realizované. Takže vidíme, že táto téma je veľmi komplexná. Žijeme teraz v zložitej dobe, máme tu hospodárskú a finančnú krízu, snažíme sa byť konkurenceschopnejší. A potom tu máme napríklad významných globálnych konkurentov, ako napríklad USA. My chceme byť lepšie, lepšie ako oni. Na to, aby sme sa, ním, aby sme sa teda tým stali, Musíme vykonať investície, musíme zamerať na nové zdroje energii, na úspory, účinnosť a tak ďalej. To sú určité možnosti, ktoré tu máme, ktoré sú vlastne v našom vlastnom hospodárskom záujme. A ide o to, aby sme neušetrili len energie ako také, ale aby sme ďalej rozvíjali náš hospodársky model. A potom ešte niečo k národným kompetenciám v tejto oblasti, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Samozrejme sú tu určite národné kompetencie, ktoré musíme rešpektovať. A to vlastne vyplnulo aj z tých e, komentárov a pripomienok v tejto sále. Súvisí to s energetickým mixom, so zdrojmi energií jednotlivých štátov. Tu Európska komisia nemôže konať a ani nebude, lebo je jasné, že je to v zodpovednosti samotných členských štátov. No a jednotlivé štáty musia mať možnosť sa sami rozhodnúť o tom, akou cestou chcú ísť. Európska komisia má za úlohu vytvoriť spoločný trh s energiami, kde samozrejme je dôležité zohľadniť aj to, že musíme chrániť našu klímu. To je našou spoločnou úlohou. Toto musí byť možné, my sme si toho vedomí na úrovni komisie, snažíme sa tak konať. Potom viacerí z vás spomínali dôležitú národnú kompetenciu a síce išlo oblasť daní. Čo sa týka energii, samozrejme tu sú spotrebné dane, ktoré sú veľmi vysoké a potom na európskej úrovni stanovená určitá minimálna daň z uhlovodíkových palív, ale nemáme tu harmonizovaný systém. No a my teraz pracujeme na smernici, ktoré by sa, ktorá by sa týkala niečoho ako energetickej dane. Musím povedať, že práca ešte predbieha, takže nemôžeme predložiť konkrétny návrh a pevne veríme, že sa vytvorí určitá, určitý typ dane, kde bude hodnotenie podľa miery zaťaženia životného prostredia. Bude tam ešte pár ďalších faktorov. Pevne veríme, že potom bude možné aj na európskej úrovni vykonať niečo ako daň z uhlíka. Ako som spomínal, je to ešte iba taký počiatočný prístup. Zatiaľ ešte sme nepresvedčili všetky členské štáty zástupca Švédska iste vie, že už roky vy máte takúto daň, my sa to teraz snažíme zaviesť na európskej úrovni. Čo sa týka Euroatómu, áno, to tu tiež spomínal jeden z rečníkov a tie príspevky, ktoré tam zabezpečujeme, tak tie vykonávame práve preto, aby sme garantovali bezpečnosť jadrovej energie. To, to sú tie investície a do ničoho iného neinvestujeme. Čo sa týka Lisabonskej zmluvy, bola to položená otázka, či dostačuje alebo nie. Podľa mňa je to dobrá otázka, ale ešte nám nedozrel čas. Alebo sa nám nepodarilo implementovať všetko to, čo sme mohli vlastne realizovať už pred Lisabonskou zmluvou. Preto je v tejto fáze dôležité, aby sa na národnej úrovni implementovalo všetko to, čo nám ponúka e, balíček, energetický balíček. Samozrejme musíme ďalej pracovať, ďalej rozvíjať tieto veci, musíme pracovať na stratégiách, pracujeme tu na stratégii Európa 2020, toto súvisí aj s energetickými stratégiami a tu sa musíme opierať o nový právny základ Lisabonskej zmluvy, ktorý možno umožňuje ísť ešte aj ďalej. A potom musíme to mať nejaký strednový výhľad, musíme ísť o krok ďalej, musíme si položiť otázku, čo môžeme ešte dodatočne spraviť a toto určite spravíme aj v najbližších rokoch. To je dôležité preto, aby sme tu mali taký strednodobý a dlhodobý výhľad, prístup, aby sme hľadali riešenia, pri týchto perspektívach samozrejme je dôležité viesť zásadnú diskusiu a naši ústavní experti nám musia povedať, ako môžeme najlepšie riešiť tieto veci. Žiaľ, ak by som to tak mohol povedať, Európska únia venovala príliš veľkú mieru pozornosti tomu, čo hovorili odborníci na ústavné právo, a nezabrali sa tým, aké sú naše ciele, čo chceme ďalej riešiť v Európskej únii, ako ich chceme ďalej rozvíjať. To znamená, že najprv si musíme položiť otázku, čo chceme robiť, ako to chceme riešiť a až potom si môžeme položiť otázku, aké ústavné zmeny si to vyžaduje, aby sme to mohli uskutočniť. To znamená, že dôležité je sa spýtať expertov na ústavné právo a, a spýtať sa ich, čo môžeme vykonať do roku 2014. Ale najprv musíme vedieť, čo chceme vykonať a potom si môžeme klásť otázku, odkiaľ pôjdu prostriedky, ako to riešiť z ústavnoprávneho hľadiska. To je bol dôležitý prvý krok. Veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie, pán podpredseda. Vážení kolegovia, e, toto nie je súhrn našich diskusí. My ešte stále pokračujeme v diskusii na tieto témy. Táto diskusia začala len pred niekoľkými týždňami a chcel by som povedať, že možno, že existujú isté opatrenia, ktoré sa možno ľahšie uplatňujú práve v čase, kríz, v čase krízy, lebo my vieme, ako práve v tomto momente je pre nás e, dôležité završiť aj budovanie e, vnútorného trhu, ak to mám povedať takto všeobecne a jedným z aspektov vnútorného trhu je trh s energiou. Ďakujem vám a ďakujem aj španielskému predsedníctvu za túto dôležitú prioritu. Európska komisia, komisár Oettinger v energetickej stratégii na, do roka 2020 a akčném, akčnom pláne do roka 2020 navrhuje mnohé významné legislatívne opatrenia. Ďakujem aj pánovi e, komisárovi v tejto súvislosti. Samozrejme, budeme udržiavať aj naďalej kontakt s pánom Žakom uh, E, je potrebné, aby sme v prvom rade vypracovali naše odpovede. A je veľmi dôležité, aby niektoré aby sme v niektorých oblastiach dosiahli všeobecnú dohodu, vzájomnú dohodu. Ide predovšetkým o uplatňovanie existujúcej európskej legislatívy, potom vytváranie energických sietí, reakcia na krízy, investície do výskumu e, v rámci existujúceho plánu. Takisto je potrebné prepojiť stratégiu 2020 na náš rozpočet a rozhodnúť sa, ako e, financovať túto stratégiu. Energetická účinnosť to je prvá priorita druhov. Sú obnoviteľné druhy energií, ale prioritu predstavuje aj lepšie využívanie fosílnych palív cieľom zredukovať emisie. My vieme, že Čína nemá veľkú chuť e, zmeniť e, svoj systém uholných elektrární e, a Pritom e, Čína predstavuje veľmi veľké percento emisí na rozdiel našich 14 Takisto je veľmi dôležitou technológiou CCS. Ale obnoviteľné zdroje, zdroje energie a efektívnosť, to je tá prvá priorita. Samozrejme, e, Dôležité sú aj stimuly pre naše podniky. Je dôležité, aby boli konkurencieschopné, aby sa prekonávali prekažky. Ďalej, ako podporovať malé a stredné podniky. E, to všetko v končnom dôsledku vedie aj k cenám energií, čo je dôležité nielen pre našich občanov, ale aj pre konkurencieschopnosť a pre celú ekonomiku. Vážení kolegovia, ako riešiť túto otázku správneho hľadiska? Toto bude predmet našich ďalších diskusí. No... Must decide at the end if they want or not. A členské štáty budú musieť e, sami rozhodnúť, či chcú alebo nechcú byť súčasťou tej, tohto spoločenstva pre spoločnú energetickú politiku bez ohľadu na to, aké, aký bude jej názov. A E, politická vôľa je v tomto smere rozhodujúca. Politická vôľa je aj e, existuje v tejto sieni. E, národné parlamenty sú veľmi dôležité. Môžeme túto diskusiu začať v našich národných parlamentoch, pokiaľ sa tak rozhodnete, rovnako ako v Európskom parlamente. My sme začali už začiatkom mája takúto diskusiu, čiže nie je tu nejaký veľký časový odstup medzi nami a vami. Veľmi pekne ďakujem za vašu prítomnosť. Ďakujem veľmi pekne všetkým tým, čo sa zúčastnili v, na organizácii podujatia. A chcel by som dodať, že úplná dokumentácia z nášho spoločného parlamentného zasadnutia venovaného energii sa nachádza na internete. Na stránke Europarl Europa EU. Takže môžete sa k nej dostať veľmi ľahko. Okrem toho niektoré dokumenty sa nachádzajú aj v predstupom do tejto siene. Môžete si ich zobrať. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť, za príspevok k diskusii a ďalšie pokračovanie tohto, e, tejto diskusie bude pokračovať buď vo vašich národných parlamentoch alebo v Európskom parlamente. To si musím ešte premyslieť. Ďakujem veľmi pekne.